Najskôr v mene EPP pani Wortmann-Kool, nech sa páči. Dank u wel, eh, voorzitter. Eh, zoals u zei, inderdaad vandaag vrouwen... Pán predseda, ako ste sám povedali, dnes si pripomíname Medzinárodný deň žien. Eh, je to už z té výročie tohto dňa a je to dôvod na oslavu, už podarilo sa nám dosiahnuť už mnoho, ale ešte stále máme pred sebou dlhú cestu. A to všetko dosiahneme iba vtedy, keď budeme spolupracovať aj muži, aj ženy. Medzinárodný deň žien je symbolom solidarity so ženami na celom svete a to je veľmi dôležitá téma v týchto časoch hospodárskej krízy. Je to iniciatíva, ktorá vyzýva mužov a ženy, aby sa snažili dosiahnuť lepšiu budúcnosť pre nás a pre naše deti, pretože iba spoločne sa nám podarí dosiahnuť, aby muži a ženy si boli rovní pred zákonom, ale aby mali aj rovnosť v sociálnych otázkach pretože ženy napokon predstavujú zhruba 50 celosvetovej populácie, ale ich príjem predstavuje iba 10 celkového príjmu na celom svete, iba 5 žien je vo vedúcich pozíciách na svete. A veľký podiel v radoch chudobných predstavujú práve ženy. To nie je len otázka chudoby. Keď sa pozrieme na um, niektoré rozsiahle oblasti na svete, napríklad v Ázii, tam chlapci sú vnímaní mnoho významnejšie ako e, dievčatá, e, sú akousi budúcnosťou pre e, celú rodinu. Dievčatá sú často odmietané a často dochádza k prerušeniu tehotenstva, ak sa má narodiť dievča. Dochádza tiež k obchodovaniu s, so ženami. V Afrike je mnoho dievčat a žien obeťou obchodovania alebo aj znasilňovania. Je potrebné venovať sa všetkým týmto otázkam a chceme skutočne zlepšiť postavenie žien na svete. Potláčanie žien a dievčat aj v moslimských krajinách e, z náboženských dôvodov. Aj tento problém musíme riešiť a preto je dôležité, aby Európskej únii sme sa snažili prispieť svojou troškou mlyna v medzinárodných rokovaniach a propagovali rovnosť medzi mužmi, ženami a chlapcami a dievčatami. Netýka sa to len boja proti chudobe, týka sa to taktiež ostraňovania spoločenských predsudkov. Je to dôležitá úloha, ktorej sa musí ujať eh, baronka Eštenová, ale aj komisárka Georgieva, ale aj my v parlamente musíme Eh, robiť svoju prácu. Naša politická skupina má tiež mnoho na programe um, za podpory nášho predsedu, pána Žozefa Dola, ale ešte posledná vec, eh, to sa týka nás všetkých v Európskej únii. My sa musíme snažiť eh, v prvom rade v školstve, pretože prístup k vzdelávaniu pre všetkých to nie je samozrejmosť. To by sa malo stať našim novým cieľom v stratégii EU 2020. Ďakujem pekne. A ďalším e, rečníkom v mene socialistov a demokratov je pán Šulc. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, spoločnosť, ktorej muži a ženy nemajú rovnaké práva v oblasti práce, ale aj života, to nie je demokratická spoločnosť, e, ktorá si e, zaslúži úctu. E, predpokladom pre spravodlivé spoločnosti je, že bude fungovať nezávisle od pohľavia jedinca. Pre nás mužov je to samozrejmosť, pre ženy však aj v stredoeurópskych krajinách to ešte ani zďaleka nie je samozrejme. Najviac sa to prejavuje v jednom z najväčších škandálov ktorý podľa mňa sa musí ostrániť čo najskôr. My, ako Európsky parlament, k tomu môžeme prispieť. Kde môže e, legitímne fungovať a tvrdiť spoločnosť, že je spravodlivá, keď za rovnakú prácu na rovnakom mieste muži a ženy získavajú odlišnú mzdu. Nikde diskriminácia žien v tejto spoločnosti sa neprijíma tichšie ako na pracoviskách, kde ženy E, často za drastickejších podmienok musí odvádzať rovnakú prácu ako muži a často dostávajú o 30 alebo 40 nižšiu mzdu za tú istú prácu v Európskej únii. E, je potrebné ostraniť túto hambu. A ak tento Medzinárodný deň žien prinesie jedno jediné posolstvo, musí to byť rovnaká práca za rovnakú plácu na rovnakom mieste pre mužov aj pre ženy. To je skutočne tá hlavná požiadavka sociálnej e, spravodlivosti a rovnosti. Uznali sme, že komisia sa snaží. Vidíme, že dnes charta práv žien eh, by sa mala spustiť. To chceme oceniť, ale sme tiež sklamaní. Eh, prosím, odovzdajte to pani Redingovej a pánovi Barosovi. Boli by sme radi, keby to neostalo len pri eh, dobrom úmysle, pri takomto formálnom vyhlásení, ale keby to bol slub. Ten slub, ktorý bol pôvodne odovzdaný, teda to, aby zastupcovia občianskej spoločnosti boli obsiahnutí do tohto úsilia, aby tento slub e, bol splnený. Nedošlo k tomu, je možné to napraviť, ale boli by sme radi, keby to neostalo iba pri takomto formálnom vyhlásení, e, pretože inštitúcie musia pracovať spoločne na tom, aby tento jeden konkrétny príklad, ktorý som e, uviedol, aby sa odstránil. Pani kolegyňa Vortmálko uviedla nejaké ďalšie príklady, ktoré dokazujú nerovnosti, ale Medzinárodný deň žien pre Európanov a Európanky musí znamenať jedno. Aby sa odstranili tieto rozdiely, my na našom kontinente sme ešte stále nedosiahli plnú um, rovnocennosť, ale tie dramatické rozdiely, ktoré panujú v iných častiach sveta, ktoré hraničia s skutočne neuveriteľnými opatreniami, ako napríklad nútené zakrývanie tváre, e, potláčanie e, práv žien, to nesmieme prehliadať, nesmieme sa tomu venovať iba 8. marca. Preto chcem poďakovať e, politikom, ktorí sa angažujú v vlasti ľudských práv v tejto snemovni. Každý štvrtok popoludní v Štrásburgu sa tu diskutuje okrem iného aj o porušovaní ľudských práv na ženách. Tieto debaty by si zaslúžili prítomnosť vo štvrtok popoludní minimálne takú, akú je tu teraz. Ďakujem. E, pani Diana Wallis v imieniu grupy porozumenia. Veľmi pekne ďakujem. Pani Diana Wallis za skupinu ALDE. Ďakujem pekne. Pán predseda, začnem tým, že poviem, že som neočakávala, že budem prednášať túto, tento prejav pred niekoľkými minutami oslavujeme MDŽ a najmä sviatok, ktorý poznáme v jeho dnešnej podobe už 100 rokov. A samozrejme je to príležitosť oslavovať, ako ďaleko sa ženy dostali, ale zároveň je to príležitosť porozmýšľať, ako ďaleko ešte musia zájsť. Zájsť v otázkach rovnosti, Pán predseda, povedali ste, že v tomto parlamente by mohol byť viac poslankyň, že už je tu dosť žien, ale ešte stále nie dosť. Keď sa pozrieme na parlament v mojej vlastnej krajine, možno nám to bude trvať ešte 200 rokov, kým budú ženy a muži v pomere 50 ku 50 v poslaneckých hlaviciach. Nejdeme teda dostatočne rýchlo, aby sme dosiahli náležitú rovnosť. Ďalšia záležitosť, na ktorej tento týždeň parlament pracuje, je obchodovanie s ľuďmi a konkrétne so ženami. Minulý týždeň som navštívila výstavu v mojom volebnom obvode, kde bola výstava obrazov a fotografií žien, ktoré museli, boli subjektmi obchodovania s ľuďmi, boli premiestnené z Moldavska do niektorých krajín Európskej únie a Niektorí ľudia, ktorí boli predmetom obchodovania s ľuďmi, sa skutočne dajú porovnať s africkými otrokmi pred 350 rokmi. Hlavnými obeťami sú opäť ženy. My, ako európska komunita, ak nedokážeme s týmto niečo urobiť a pomôcť ženám, ktoré sú obeťami takéhoto obchodu, tak potom nemôžeme hovoriť o napredovaní. Ďalšia záležitosť, na ktorú by sme sa mali sústrediť, je zdravotný stav žien. Myslím si, že v tejto situácii nie je ešte stav uspokojivý. Musíme tam vložiť veľa energie. Máme teda veľa čo oslavovať, ale aj veľa čo ešte urobiť. Ďakujem. v mene skupiny Zelených pani Cornelison. Ďakujeme predchádzajúcej rečničke. 8. marca je Madeža. Oslavujem tento sviatok a oslavovala som ho, pokiaľ sa pamätám, aj moja mama a babička ho oslavovali vždy 8. marca sa udialo veľa, ale myslím si, že ešte veľa musíme urobiť, aby muži a ženy mali rovnaké šance. Ženy bojujú s násilím, ženy bojujú s chudobou. Je ich priveľa. Priveľa žien robí maximum preto, aby urobili dobré veci pre svoje deti a rodičov. A veľmi málo žien sa dostane na horné priečky v politike, na, v univerzitách a celkovo v spoločnosti. Generácia mojich, mojej babičky, ktorá musela prestať pracovať, len čo sa ženy vydali. A keď myslím na generáciu mojich matiek, ktoré tak tvrdo bojovali za to, aby mali právo vládnuť nad svojim vlastným telom, uplynulo celé storočie a zmena je tu, ale svet sa naozaj zlepší len vtedy, ak urobíme maximum aj my. V Európskej únii nestačí len odprednášať zo pár dobre mienených slov. Treba aj bojovať za ľudské práva. Boj za ľudských práv samozrejme obsahuje aj slova, krásne slova, ale teraz musíme urobiť aj niečo viac. Európska komisia predstavila chartu ženských práv, kde je veľa vhodne vybraných slov. Napriek tomu som skeptická. Európsky parlament, mimovládne organizácie nemali k tomu, čo povedať, nemohli k tomu nič povedať a toto ešte prehlbuje moju skepsu. Ak vezmeme do úvahy to, že tento počin je jedným z prvých počinov pani Redingovej, ktorá je komisárkou pre rovnosť práv, tak musím pochybovať o jej agende. Potrebujeme činy, nie tak slova. A keď nám predloží smernicu o boji proti násiliu na ženách, o smernicu o otcovskej dovolenke, rodičovskej dovolenke a ďalšie skutočné opatrenia, ktoré naozaj zvýšia participáciu žien na jednotlivých pracoviskách, na trhu práce, ktorá Smernica, ktorá lepšie pomôže rozvrhnúť si rodinný život a pracovný čas. Smernicu, ktorá udelí e, možnosť kvót pre ženy na vrchných priečkach spoločnosti, až potom sa tieto slova budú považovať za odrazový mostík k činom. Ak chceme skutočnú zmenu, tak potom túto zmenu musíme dosiahnuť spolu. Komisia, rada, ľavica v parlamente aj práve krídlo parlamentu. 8. marca nie je len Medzinárodný deň žien. 8. Maj- marca sa mi narodil syn, ktorý má dnes 2 roky. A preto dúfam, že aj on, z celého srdca dúfam, že o 30 rokov on a jeho manželka alebo jeho manžel budú schopní sa deliť o zodpovednosť a povinnosti týkajúce sa detí že budú vtedy mať ženy oveľa viac možností sa stať profesorkami alebo vedúcimi firiem a dúfam, že matka môjho syna bude šťastná a nebude samotná. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz Marina Janakodakis za skupinu ECR. Máte slovo. Medzinárodný deň žien nám poskytuje jedinečnú možnosť zamerať sa na tie výzvy, ktorým čelia ženy dneška. Rozličné formy nerovnosti, ktoré ženy zažívajú, ale zároveň môžeme osláviť to, čo ženy dosiahli počas stáročí. My v Spojenom kráľovstve sme hrdé na to, že môžeme oslavovať čísla, ktoré znamenajú pre náš národ prednosť, prvenstvo. Napríklad Emily Preckness, ktorá bola jednou zo žien, ktorá presadzovala právo na e, volebné právo. V roku 1893 eh, eh, ďalšia žena presadzovala dôležité veci a Margaret Thatcher bola premiérkou, ktorej premiérstvo skončilo v roku 1979. Toto sú tri príklady žien, ktoré dosiahli vysokú pozíciu a rovnakú úroveň ako muži. A až dnes eh, môžeme povedať, že to bol obrovský krok, kedy bola zvolená prvá premiérka. Ešte stále zostávajú nerovnosti v platoch, môžeme prijímať zákony proti diskriminácii na pracoviskách, ale nedokážeme prijať zákony proti tlaku, ktorým, ktorým sú ženy vystavené, keď sa pokúšajú vyvážiť domáce povinnosti a pracovné povinnosti. My v Európskom parlamente by sme mali pracovať smerom k tomu, aby ženy mohli voliť, aby si mohli zvoliť kariéru a zároveň pritom byť podporovaní, podporované. A ak si zvolia, že zostanú doma a budú chovať rodiny, zasa nemôžeme ich podceňovať. Fráza, ktorá hovorí, je to len domáca, je to len gazdinka, musí zmiznúť z nášho jazyka. Každý je niekým. Každý by mal byť hodnotený za to, čo prináša. Ženy dokážu dosiahnuť veľa a myslím si, že treba spomenúť menovite jednu skupinu žien. V Británii oslavujeme 14. marca túto skupinu žien. Sú to matky 14. mája, sú to matky sveta. Sú to ženy, ktoré sa vzdali svojich ambícií a venovali svoj život výchove detí. Aby to mohli urobiť a prispieva tak všeobecnému do- dobru, my ako spoločnosť by sme mali pestovať toleranciu a rešpektovanie ženských práv, akúkoľvek už máme politickú agendu. Ďakujeme pani Eva Brit Svensson v mene Zjednotenej európskej ľavice. Ďakujem, pán predseda. Oslavujeme MDŽ a 15 rokov uplynulo od OSN platformy, akčnej platformy ženských práv. V polovici hodnoteného obdobia v New Yorku som sa spolu s inými účastníčkami delegácie Európskeho parlamentu presvedčila, že ženy z celého sveta sa dokážu vysporiadať s takýmto stavom využívajú všetky možné uznesenie, napríklad Tarabelovo uznesenie. Výsledky tohoto stretnutia OSN sa ešte nezrealizovali v praxi. Napríklad vlády štátov Európskej únie ešte stále nepreukazujú silné ambície v oblasti ženských práv. Európsky parlament už preukázal takéto odhodlanie so svojimi niekoľkými uzneseniami. Niekedy mám pocit, že vlády štátov Európskej únie využívajú pekingskú platformu na to, aby karhali krajiny mimo EÚ za nerovnosť medzi mužmi a ženami. Niekedy je ľahšie karhať iných, ako dosahovať úspechy na vlastnej pôde na tom istom poli. Pán Baroso, predtým, než ho vymenovali do úradu, slúbil, že príjme ženskú chartu. Bude to charta ženských práv. Dnes sme videli agendu komisie, GUE, skupina GUE sa veľmi obáva o obsah predbežného textu tejto charty a o, má obavy z toho, ako sa tvorila, pretože výsledkom nie je zatiaľ nič iné, iba papier. Parlament sa nezapájal do koncipovania ani žiadne národné organizácie, ani európske mimovládne organizácie. Európsky občania a občianky boli samozrejme tiež úplne vylúčení z procesu tvorby tejto charty. Predseda Barroso nestačí len deklarovať spoločné zdieľané hodnoty a to, čo Európa potrebuje, Európania aj Európanky, je dokument, ktorý bol vypracovaný spoločne všetkými aktérmi, ktorí majú do veci čo povedať. Nech to je len prvý náčrt. A potom využíme čas medzi dnešným dňom a budúcim MDŽ na všetky diskusie, debaty na národnej pôde, na európskej pôde s medzi mimovládnymi organizáciami a potom môžeme oslaviť budúcoročné MDŽ tým, že sme skutočne urobili obrovský krok smerom k ženským právam. Bojujme za ženské práva nie len 8. marca, ale každý jeden deň v roku. To potrebujú ženy Európy. Aj muži Európy. Ďakujem. A teraz pani Andreasen za skupinu EFD. Ďakujem, pán predseda. Kolegovia poslanci, poslankyne, rada by som vyzvala všetkých politikov, političky, legislátorov, aby prestali s demagógiou, aby prestali rečniť o nerovnosti a aby radšej uľahčili život ženám, ktoré chcú pracovať. Existujú organizácie, ktoré nechcú zamestnávať ženy. Nerovnosť nie je o zákonoch, je to o správaní sa. Ja ako pracujúca matka za 30 rokov svojho profesného života nikdy ma nepovýšili za nič iné, len za moje vlastné zásluhy. A urazilo by ma, keby ma nie, mi niekto dával nejaké špeciálne kvóty alebo špeciálne so mnou zaobchádza len preto, že mám iné chromozómy. Mám však konkrétnu žiadosť, ktorú chcem adresovať tomuto parlamentu a chcem obhajovať touto žiadosťou ženy tohto sveta. Chcela by som, aby španielské predsedníctvo si prediskutovalo utrpenie mnohých žien a mužov, ktorí sú vyhaňaní z domovov. Nemyslíte si, že toto je násilie? Chcem, aby tento parlament prestal platiť európske peniaze do regiónov, kde sa takto hrozne porušujú ľudské práva. Nemyslíte si, že toto je násilie? Chcela by som, aby tento parlament si vypočul a chránil tých, ktorí chcú vyjadriť tieto obavy, o štrukturálnych nerovnostiach, ktoré ovplyvňujú rozpočet Európskej únie. Podobne ako som ja takto vyzývala pred 8 rokmi, aby sa zabezpečilo, že môj osud sa nebude opakovať. Nie je to násilie? Chcela by som, aby toto bolo predložené Európskej komisii, kým nebude jasné, kam plynú peniaze z európskeho rozpočtu bez výhrad. Želám si, aby si tento parlament vážil ženy a mužov Európy tých, ktorí so svojimi daňami umožňujú Európskej únii jej existenciu. Ďakujem. Ďakujem pani Kristina Morvaj za nezaradených. V mene nezaradených eh, vystupuje pani Morvaj. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcela upozorniť na jeden fenomén. Je obrovská chyba, keď zovšeobecňujeme, keď sa snažíme zovšeobecňovať otázky európskych žien, práv žien, ktoré žijú v EÚ. A keď to nezohľadníme, keď nezohľadníme to, že situácia um, žien v nových členských štátoch je odlišná ako v starých členských štátoch. Podľa mňa bolo veľmi dôležité, keby Európska únia vypracovala správy o situácii žien v stredoeurópskych krajinách. Aj v rámci Európy dochádza k veľmi závažnej diskriminácii eh, na ženách, ale aj medzi ženami. Ja by som rada vyzvala dve oblasti, ktoré súvisia s liberalizáciou, s slobodným obchodom a prvou oblasťou sú nadnárodné firmy. A veľké európske podniky, ktoré pôsobia v Európe. Tieto firmy majú úplne odlišné normy, ktoré sa týkajú zdravia, pracovných podmienok, ehm, či už ide o supermarkety, hypermarkety e, a v nich e, právo na prestávku, e, prepustenie zamestnankyne, a iných okolností na pracovisku. Tam sa uplatňujú úplne odlišné normy a štandardy v strednej Európe ako v západnej Európe. A druhá oblasť je oblasť pristahovalectva, respektíve migrácie v rámci Európy. Stredo- a východoeurópske ženy žijú vo veľmi ťažkých eh, okolnostiach. Eh, sú v podstate ekonomickými utečencami, pracujú e, ako pomocničky v domácnosti, musia odísť zo svojej domoviny, musia opustiť svoju rodinu a niekedy si musia zobrať svoje deti so sebou e, a osednú sa v úplne odlišnej situácii ako západ európske ženy. A táto situácia je skutočne úplne odlišná v týchto dvoch častiach Európy a na toto by sme mali poukázať. Ďakujem pekne. Teraz by som rád privítala pána komisára Johna Daliho a dávam mu slovo. Thank you, Mr. Ďakujem, pán predseda. Stení poslanci, som veľmi rád, že moja prvá účasť na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu sa koná práve 8. marca na Madeže. Je pre mňa cťou zastupovať tú komisiu a konkrétne pani komisárku Vivian Redding, ktorá chráni základné práva už dlhší čas. Je to jedinečná príležitosť, aby sme spolu oslávili hospodárske, politické a sociálne úspechy žien v minulosti, súčasnosti i budúcnosti. V 1957 bola zakotvená rovnosť žien do európskych zákonov. Odvtedy mnohé právne nástroje, po ktorých nasledovali rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, vytvorili právny arzenál na európskej úrovni. Chcel by som vám pripomenúť, že rodová rovnosť nie je len zásadnou hodnotou zakotvenou v týchto zmluvách a pra- právnych nástrojoch, ale rodová rovnosť je takisto hnacím motorom hospodárstva. Minulý piatok pani Redingová obnovila záväzok komisie k týmto hodnotám rodovej rovnosti tým, že odprezentovala novú ženskú chartu. Ženská charta reprezentuje politický záväzok komisie, aby napredovala v oblasti rovnosti medzi mužmi a ženami, aby poskytovala nezávislosť v hospodárskej oblasti, rovnakú plácu za rovnakú prácu, rovnosť v rozhodovaní, morálku, úctu a boj proti násiliu. Toto všetko na európskej pôde. Charta, ktorá by mala byť predstavená v septembri v roku 2010 a mohla byť sledovaná, nasledovaná e, ďalším, ďalšou právnou normou, ktorá preloží slova charty do konkrétnych činov, ktoré budú implementované v nasledujúcich rokoch, budú ďalšími krokmi. Toto sú ambiciozne ciele, ktorá by komisia nebola schopná dosiahnuť o samote. Musíme pracovať v úzkej súčinnosti s hlavnými partnermi na európskej úrovni, najmä s vami, s Európskym parlamentom a s výborom FEM. Montež je vynikajúca príležitosť všetkým aby sme si pripomenuli tento záväzok. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. Týmto sme uzavreli tému Medzinárodného dňa žien. Vážený pán predseda Baroso. Dovolím si zdôrazniť, že naďalej sa snažíme garantovať rovnosť žien a bojovať proti násiliu na ženách. Nasledujú jednominútové vystúpenia podľa článku 150 rokovacieho poriadku pani Elena Basesku. 4. februára 2010 Rumunsko prijalo pozvanie prezidenta výzvu